colleagues, if everyone could start taking their seats. Kolegyne, kolegovia, poprosím, aby ste zaujali svoje miesta. Ešte raz vyzývam všetkých, aby sa pousadzali. Thank you, colleagues. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, poprosím všetkých o ticho, buď si sadnite, každopádne buďte ticho. Nebude to trvať dlho dnešná schôdza výboru, ale potrebujem, aby sa všetci pousádzali. Ďakujem pekne. Kolegovia, viete, že ide o zasadnutie spoločné troch výborov, AFED, DV a rozpočet. A preto tu máme takéto zloženie za predsedníckým stolom. Ešte raz, kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať. Ak dovolíte, schválme najskôr program. Máme tam iba jeden bod. Jediný účel dnešnej schôdze je predbežná, predbežná dohoda e, na EFSD. Takže súhlasíte s takýmto, s takýmto programom? Dobre, ďakujem. Oznamenia nemám žiadne. Chcem vám povedať, že ide o predbežnú dohodu. Ak sa to dnes schváli, tak sa to vo štvrtok dostane na hlasovanie do pléna a stredu po obede máme rozpravu. Je to zrychlený postup Spravodajcovia z tých troch výborov sa dohodli na takomto zrýchlenom postupe a politické skupiny tento postup schválili. Takže myslím, že podpredseda výboru pre rozpočet chce niečo povedať. Pán Sarvama, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, aby som túto príležitosť využil, aby som nášho predsedu, pána Artuiho, ospravedlnil, nemohol dnes večer prísť Naozaj podľa neho ide o historickú tému, takže mrzí ho to, že tu dnes nemôže byť. Chcem zdôrazniť ešte raz význam dnešného večera. To, čo dnes večer urobíme, je dôležité z viacerých dôvodov. Dôležité je však podľa mňa hlavne to, že v Európe je veľká väčšina občanov, ktorí by chceli, aby sme robili všetko, čo je v našich silách na pomoc eh, ľuďom, tak aby zostávali v krajinách pôvodu a tiež na pomoc eh, krajinám tranzitu. Čiže toto je práve jeden z kľúčových bodov EF, EFSD, e takže pustíme sa do toho. Ďakujem. Dobre, pán Mekalister navrhol, aby sme teda prešli rovno ďalej k ďalšiemu bodu schválenie zápisníc 11. apríla, 104. apríla. Ak niekto má nejaké pripomienky, nech sa obráti na sekretária, v vašom prípade budú zápisnice považované za schválené. Teraz bod 4, to hlasovanie avizované. Naozaj ide o historický legislatívny akt. Máme troch spravodajcov, tri výbory. Takže spýtam sa ich, či chcú niečo povedať pán Kukan ako prvý. Pán Kukan za výbor AFET, nech sa páči. Č Uh, uh, Ďakujem pekne. Ja si myslím, že sme toto celé zvládli za rekordný čas. E, nebolo to vôbec jednoduché. Ten formát je veľmi originálny. Tri výbory, traja spravodajcovia sa museli dohodnúť, tak chcem sa poďakovať všetkým, aj zamestnancom a všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k diskusii na túto tému. Osobitne chcem poďakovať vám spoluspodajcom pani Gardia Sabal a pánovi Fronzulikovi A naozaj to považujem za dôkaz toho, že Európsky parlament dokáže takúto zložitú tému spracovať tak, že zachováme všetky záujmy Európskeho parlamentu. Takže poprosím všetkých kolegov, aby zahlasovali za. Takže hlasujte áno. Ďakujem, ďakujeme pekne. A teraz pán Frunzulika, výbor DV. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, v prvom rade by som sa chcel poďakovať obom spoluspravodajcom, pani Gardia Šabala, pani Kukanovi, tiež spravodajcom samozrejme, našim zamestnancom za vynikajúcu spoluprácu. Čiže sa chcem poďakovať predsedom troch výborov a koordinátorom. Spolupracovali sme proces rokovaní, ktorý bol dlhý, zložitý a naozaj bolo dôležité, aby sme sa podporovali a dopracovali sa k solidnej pozícii Európskeho parlamentu. Takže sa teším, že budeme hlasovať o záverečnom texte EFSD. Je to dôležitý nástroj, ktorý môže až 44 miliard eur na investíciách zmobilizovať môže posilniť udržateľný a inkluzívny sociálny aj hospodársky vývoj a tiež posilniť stabilitu krajín v Afrike a na, východnom, na východ, vo východnom partnerstve. Či ide o tvorbu rastu, pracovných miest, zlepšovanie postavenia žien, zlepšovanie situácie marketing podnikov a tak ďalej. Implementácia AFSD nebude jednoduchá ale účasť Európskeho parlamentu, a toto je dôležitá vec, kolegovia, pretože v strategickej rade máme pozorovateľa a ešte máme ďalšie nástroje, ktoré nám pomôžu využiť našu právomoc kontroly nad týmto nástrojom, tak aby EFSD naozaj slúžil na stanovené ciele. A som si istý, že PFSD bude úspechom Európskej únie na podporu našich hodnôt a naozaj by som bol rád, keby ste hlasovali za. Ďakujem, ďakujeme. A teraz, síce posledná, ale v neposlednom rade vystupí pani Gardia Sabal. Ďakujem. Myslím si, že všetci už ne, netrpezlivo očakávame hlasovania, takže jednou vetou, ale by som povedať, že sme zlepšili celkový cieľ a taktiež celkový návrh a formu, takže by som požiadala podporu pri hlasovaní. Ešte chcem poďakovať za e, prácu dvom spoluspravodajcom. Pracovali sme veľmi veľa v našich príslušných výboroch a tá spolupráca bola pozitívna. Naučili sme sa, ako spolupracovať. No a taktiež, čo týka výbor pre rozpočet, e, tak tam sa podieva sekretariat, rovnako aj sekretariatu ďalších dvoch výborov, pretože ich práca je taktiež veľmi dôležitá. Je treba sa koordinovať medzi sebou a určite to stalo za to. No a čo týka tých technických trialógov, kde sme strávili hodiny a hodiny, potom taktiež na politických trialógoch a preto sa nám podarilo za 4 mesiace dosiahnuť dohodu. 60 hodín rokovaní to trvalo, takže chcem poďakovať a aj sekretariátu, ktoré nám veľmi pomohli. Okay, colleagues, it's a Dobre, takže to je jedno jediné hlasovanie o balíku. Takže naozaj budeme hlasovať iba raz. A teraz to hlasovanie otváram. Hlasovanie je otvorené. Stále otvorené. Viem, že niektorí nemajú kartičky, ich zoznam tu mám. Máme ich tu všetkých? Hlasoval už každý? Koniec hlasovania čo sa deje. Technický problém, lebo tie čísla sa na poslednú chvíľu zmenili. Ešte raz to spravíme. Prepačte, kolegovia, zrazu klesol počet. Ja viem, že niektorí nemajú kartičky. Kto nemá kartu, nech sa prihlási. Takže znova zopakujeme hlasovanie, lebo neviem počet celkový počet hlasov padol. Takže otvorené hlasovanie teraz. Hlasoval už každý. Konec hlasovania. 76 za, 10 proti a traja sa zdržali. Pán Predan, nebudeme overovať, výsledok je úplne jasný. Blahoželáme, hlasovanie bolo menovité, menovité hlasovanie to bolo. Ďakujem ešte všetkým, aj zamestnancom a, a samozrejme poslancom. Isabel Thomas.